1. mája konferencia predsedov sa rozhodla, že v súlade s článkom 134 rokovacieho poriadku zvolá mimoriadne zasadnutie na stredu 23. júna 2010 od 15 do 17 popoludní. Na tomto zasadnutí prezident Európskej rady pán Herman Van Rompuy bude mať príležitosť poinformovať parlament o záveroch Európskej rady zo 17. júna v súlade s článkom 15 eh, odsek 6 zmluvy o Európskej únii. Pán Atkins. Uh, pán predsedajúci. Jeden bod k rokovaciemu poriadku chcem vedieť, či to bude precedens, že na našich stoloch budú informačné body ohľadom um, návrhov, ktoré sa majú podpísať. Ja si myslím, že to nie je dobré, že dostávame takýto odpad na naše miesta a nemáme vôbec nad tým žiadnu kontrolu. V poriadku, pán Atkins, zapíšeme si, zaznamenáme si vašu eh, pripomienku, respektíve protest alebo čokoľvek to je. Yes, Mr. Lange. Pán Langen? E, k tomu istému bodu nestačí, keď to predseda vezme na vedomie. Ja žiadam, aby sa to ukončilo. Predsedníctvo si poznačilo a bude následne konať ale e, najskôr to treba vziať do úvahy a potom e, možno konať. E, som veľmi rád, že vás môžem poinformovať, e, že v hemicykle máme delegáciu Národného zhromaženia Kuwaitu na oficiálnej tribúne. E, srdečne ich privítajme, e, kuvajskú delegáciu. Está